A ďalšia schôdza bude zajtra 12. septembra od 9.00. Program rokovania bol zverejnený, je na web stránke Európskeho parlamentu k dispozícii. Týmto je teraz dnešná schôdza ukončená. Pekný večer.